politike. Ide o rozhodnutie prijaté vo veci daňovej transparentnosti a výročnej správy o daniach. Slovo má pani Eva Kajli na 4 minúty. No a vítam tu pána podpredsedu Európskej komisie, pána Moskoviciho. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Jedna z hlavných víziev tejto výročnej správy o daniach bolo mať politickejší pohľad na záležitosť, namiesto toho, aby sme sledovali uh, zabehanú e, zabehané spôsoby uh, e, prípadu Wikileaks, uh, Wikileaks LuxLeaks ukázali, aká potrebná je naša reakcia Európsky parlament, sa prijať politické stanovisko a netváriť sa, že nič sa nestalo. Takže táto správa je štandardným postupom. No a e, záujem poslancov preukazuje obrovský počet e, pozmejúcich signálov, no, ktoré vysielajú jasný politický signál. Je tu množstvo návrhov. No a špecificky môžeme e, počiarknúť záujem o otázky požiadavke sociálnej spravodlivosti v daňovej politike. Tiež tu sa hovorilo o zdaňovaní kapitálu, zdrojov príjmov, dividend, ako aj kontrola finančných nástrojov, ktoré sa používajú e, na e, finančné podvody. No a súčasne e, daň z finančných transakcií je veľmi populárna. Mnohí kolegovia predložili návrhy k jej zlepšeniu. Využitie na proti klimatickým zmenám, alebo Európsky fond pre strategické investície. Okrem toho, e, diskusia naznačila e, obavy Európskeho parlamentu zdaňovania e, právnických osôb a hlavne spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb. Objavili sa, boli predložené mnohé návrhy, ktoré súvisia tiež s daňovaním konkurencie schopnosti európskych firiem, ako aj pozmenujúce návrhy o malých a stredných podnikoch. No a samozrejme tiež Európsky parlament je ešte rozdelený eh, medzi tých, ktorí uprednostňujú koordináciu a tých, ktorí uprednostňujú harmonizáciu. Nuž, eh, Swissleaks a LuxLeaks eh, tiež ukazujú problém a mnohí kolegovia zdôrazňujú problémy harmonizácie daňových otázok, využitím daňového semestra a iných motívov ako prístup k financovaniu pre postivých daňových poplatníkov, takže Európsky parlament sa snažil preukázať zodpovedný prístup. Podporujeme politiky na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu, daňovým únikom a podvodom a tiež meniť daňové rozdiely. No a tiež chápeme potrebu dobrého riadenia a správy v daňových otázach, jednoduchých daňových systémov a a daňových politik, ktoré podporia podnikanie konkurencieschopnosť malé a stredné podniky. Okrem toho e, sociálne e, dopady daňové e, politiky hlavne pre tých hospodársky tie slabšie skupiny, takže môžeme hovoriť o týchto otázkach, mnoho ďalších otázok, ktoré sa, o ktorých sa dá hovoriť v budúcnosti. No a myslím patrí napríklad definícia daňových rajov, sankcie tých, ktorí pomáhajú daňovým únikom, individuálne výkazy pre krajiny, OBSE, FTT a jedna z najdôležitejších vecí bola automatická výmena informácií na to, aby daňové nariadenia boli transparentné. Takže vo svetle súčasnej situácie a verejných obav je veľmi dôležité, aby Európsky parlament preukázal eh, jasné stanovisko proti akýmkoľvek netransparentným postupom, ktoré eh, znižujú právnu istotu eh, daňových poplatníkov a narúšajú hospodárskú súťaž. A vítame tiež rýchly návrh komisie o daňovej transparentnosti proti daňovým únikom, čo rozhodne to, že to už nedá odmietať na základe nevhodného odtajnenia informácií a komerčného priemyselného alebo súdneho tajomstva, ale musíme byť skeptickí, pokiaľ to nie, nie je strategicky definované, e, sú tie dôsledky pre tých, ktorí to nedodržia. Takže napriek e, istým rozdielom treba povedať, že táto správa je jasná, koherentná, vecná, ktorá stanovuje a stanovuje transparentnú sociálnu zodpovednosť a politiku pre Európsku úniu. Ďakujem pekne. You, um, I... Ďakujem pekne, pani Kylie. Ja sa ospravedlňujem. Um, dostali ste ešte extra čas, ale už meškáme za našim pôvodným plánom. Um, no a slovo dostane okamžite komisár Moskovič. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Vážení poslanci, ďakujem za túto príležitosť vyjadriť sa k škálnym otázkam v Európe. Táto správa sa venuje istej diagnóze, s ktorou ja sa úplne stotožňujem. A pretože situácia je niekedy len málo zrozumiteľná a málo zrozumiteľná pre občanov a podniky. Sú tu základné problémy, ktoré treba riešiť v celej EÚ. Poprvé, fiskálne pravidlá až príliš často rozdeľujú vnútorný trh tak, že väčšina európskych podnikov alebo zahraničných podnikov musí eh, tomu venovať veľkú energiu a pozornosť a potrebujú uľahčiť situáciu pre lepší rast. A rovnako je potrebné zabrániť agresívnemu daňovému plánovaniu, využíval nerovnosti, alebo rozdielov v daňových oblastiach jednotlivých členských štátov a niekedy je príliš silná alebo prehnaná konkurencia v tejto oblasti a rovnako bolo zistené, že je tu silný systém, ktorý spôsobuje, že niektorí iní nedokážu mu konkurovať. A to nie je tolerovateľné verejné orgány, aj podniky, aj súkromné osoby sú týmto ohrozované a teda je potrebné rýchlo a rozhodne jednať. Naše ciele sú rovnaké ako vaše, e, predovšetkým je e, znova nastoliť daňovú spravodlivosť v EÚ, a tak, aby sme mali skutočný fiskálny vnútorný trh, aby bol transparentný pre podniky, pre investorov, aby sme nastolili dôveru Fiskalita je tiež jednou z priorít Európskej únie, podobne ako digitálny trh a Európska únia. Možno sú to riešenia, niektoré už sú pripravené niekoľko rokov, avšak bude si to vyžadovať angažovanosť všetkých, predovšetkým od členských štátov, ktoré majú to vo svojich kompetenciách daňové otázky. Komisia predsedu komisie Junckera chce bojovať proti daňovým podvodom a za spravodlivú situáciu je to jedna z priorít. Je potrebné zvýšiť transparentnosť vo fiskálnej oblasti v EU. Tento návrh má byť návrhom smernice o výmene informácií o daňových problémoch tak, aby bolo jasné, aký dopad má, má daňové zaťaženie v danom štáte na daný subjekt. Európska únia v tejto oblasti transparentnosti, daňovej oblasti, je skutočne vo vedúcom postavení vo svete. Táto výročná správa sa má vzťahovať na celú sféru daní, niektoré premyselné odvetvia, toto ukazujú niektoré údaje, ktoré sa týkajú týchto odvetví. Potrebujeme podľa nich hĺbšiu analýzu niektorých oblastí. Musíme jasne analyzovať situáciu, aby sme dospeli ďalším spoločným stanoviskám. A v Európskej únii potrebujeme byť jednotný. Máme jednotný vnútorný trh, máme eurozónu, ale máme 28 rôznych daňových systémov. Každý má vlastné priority, vlastné ciele. A Európska únia sa teraz môže oprieť o užitočnú prácu, ale nemôže sa spoliehať len na ňu. Je treba, aby komisia na tom pracovala ďalej a vo svetle ďalšieho celosvetového vývoja by mala vytvoriť plán fiskálnych činnosti so zameraním na vnútorný trh. A pozerala sa na to, kde je treba zblížiť systémy zdanenia, aby sme mohli opäť diskutovať o projekte ako napríklad spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb, tam, kde treba, aby sa harmonizoval daňový základ pre firmy, ktoré pracujú na cezhraničnej úrovni. To je pre nás jedna z priorít. Taktiež uvažujeme o krátkodobejších a rýchlejších e, činnostiach, napríklad na úrovni G20. Taktiež môžeme rokovať, taktiež môžeme rokovať s členskými štátmi. A ja som presvedčený, že spoločne s výbormi Európskeho parlamentu budeme všetci môcť e, pozitívne prijať výsledky. Ďalej tu máme napríklad daň z finančných transakcií, ktorú si pripomeňme. Na národnej úrovni je táto daň jednou z našich priorít nás, komisie a Európskeho parlamentu. Európska komisia povzbudzuje k daňovým reformám, aby členské štáty využili situáciu na to, aby znižili daňovú záťaž a aby teda aproximovali svoje daňové situácie. Je treba vytvoriť európsky rámec, ktorý bude harmonizovaný od 1. januára 2016. Niektoré členské štáty vyhlásili, že sa musíme dohodnúť na čo najširšom daňovom základe s nízkymi daňami, aby to nemalo dopad na reálnu ekonomiku, aby to nevedlo k delokalizácii. Služby komisie naďalej budú podporovať technickú poskytovať technickú podporu členským štátom a budú sa snažiť o kompromis a dosiahnutie dohody e, otvoreným spôsobom. A čo sa týka nepriamých daní, tá komisia sa nimi zaoberá pripravujeme celý systém reforiem, predovšetkým v súvislosti s DPH, so znižením administratívnej záťaže. Komisia prednostňuje globálny prístup proti prístupu ad hoc. Prajeme si, aby tie riešenia boli konsistentné. No a toto taktiež platí v súvislosti s ďalšími daňami. Ďakujem pani Kajli za jej správu, taktiež ďakujem Európskom parlamentu. A taktiež 31. marca budeme o tomto diskutovať na komisii a teším sa na spoluprácu s vami. Tak a teraz budú hovoriť rečníci. Prvý bude pán Stolojan na minútu a pol za PP. E Takže ďakujem. Vítam novú iniciatívu Európskej komisie. Tento balíček daňovej transparentnosti. A ja som si istý, že zavedenie automatické výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s daňovými rozhodnutiami v podstate reaguje na e, požiadavky našich občanov, ktorí chcú, jedno, ktorí chcú jednoduché a jasné riešenie, pretože v podstate daňové zisky musia prichádzať do členských štátov, kde aj tieto podniky zarábajú, kde je ten zisk z obchodu a nemôže to prebiehať na, na nejakej dotlivej eh, individuálnej úrovni, pretože niektoré podniky majú kreatívne daňové eh, účtovníctvo ďalej bojovať proti e, výhybem sa do nej povinnostiam a do nej únikom, to taktiež vítame. Chcem poďakovať pani Kajli za jej správu a ako aj ostatní kolegovia, s ktorými som e, veľmi dobrým spôsobom pracoval na tejto správe. By som taktiež chcel tú jednu vec navrhnúť pretože len pokiaľ členské štáty budú úzku spolupracovať s tretimi krajinami sa nám podarí zaznamenať skutočný pokrok v oblasti boja proti daňových podvodov a taktiež e, presúvaniu ziskov a výbaviť sa do nepovinnostiam. Ďakujem. Takže máme sklos asi pol hodiny, takže teraz mám taký návrh. Nepríjmame modré karty, pretože veľa ľudí už o ne požiadalo a Dúfam, že ma pochopíte. Takže prejdeme k ďalšej rečničke, pani Ferreira. Pán komisár, u nás v Portugalsku a v rôznych iných krajinách taktiež máme malý podnik, malé podniky, ktoré mohli prežiť krízu, ale pokiaľ dostali e, úver, tak potom museli e, platiť 20-30 dane a máme tu veľké e, podniky ako napríklad Starbucks, IKEA a tak ďalej, ktoré sa hrajú rôznymi, s rôznymi rozdielmi v zdaňovaní a platia možno 1% alebo trochu viac. A zatiaľ, čo niektoré krajiny nemajú peniaze na zdravotníctvo, na dôchodky, na vzdelanie. A malé portugalské podniky alebo veľké podniky, ktoré by mohli prispiať do rozpočtu, tie sa rozhodli, že presídlia do Holandska alebo do Luxemburska a tam využijú daňové výhody. Tento fiskálny dumping využívaný niektorými krajinami, toto je na škodu občanom. Takže je dobré, že si členské štáty budú musieť povinne e, vymieňať informácie o daňových praktík. To je e, krok správnym smerom. Ďakujem pánu komisárovi. Avšak toto nestačí. Je treba zaviesť rôzne ďalšie opatrenia, treba bojovať proti daňovým rajom, aby sa stanovil spoločný daňový základ pre podniky. A to úsilie, ktoré požadujeme od našich občanov, tak je treba, aby sme vyvinuli aj my v tejto oblasti. Európsky parlament je odhodlaný na tomto spolupracovať. Občanská spoločnosť nás podporuje, komisia nás podporuje. A myslím si, že rovnako tak musí reagovať aj rada. Občana, občania to žiadajú a my by sme na to mali zareagovať a dať im odpoveď, na ktorú čakajú. Ďakujem, pán Kužmiuk. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, pán komisár, máme tu harmonizované dane ale sú tu iné dane, ako napríklad DPH alebo daň z príjmu fyzických osob, ktoré nie sú úplne harmonizované a potom v podstate tam e, prichádza k takým nevýhodným e, javom. Tu by som chcel hovoriť o dvoch aspektoch. Straty v súvislosti s DPH sa šplahajú na desiatky miliónov eur medzi členskými štátmi. Ďalej tu máme tie kolotočové podvody, v rámci obchodu e, s rôznymi tovarmi. E, tam sa operuje s rôznymi systémami DPH v jednotlivých členských štátoch. Takže je stále viac členských štátov, ktoré sa snažia zabezpečiť voči e, týmto E, neadekvátnym návratom DPH. A vidíme, že situácia možno začína zlepšovať, ale vidíme, že je tu teda rôzny systém zdaňovania v súvislosti s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré potom e, ustanovujú svoje sídlo v Holandsku alebo v Luxembursku a mnohé z týchto nadnárodných spoločností už prišli o mnoho peňazí. Predsednička prerušuje. Áno. Takže pre podpredsedu je to vždy ťažké regulovať diskusie a ja nechcem strácať čas ani e, márniť môj čas, ani váš, takže prosím všetci, hovorte vždy len dve minúty. Ja bude hovoriť pán Fan e, Ďakujem, milí kolegovia, milý pán komisár. Takže pred pár rokmi ja som povedala, že ma zaujímajú daňové otázky, a vy ste sa na mňa dívali zvláštne, pretože politicky to nebolo príliš zaujímavé, bolo to príliš technické. Viete, sa podmienky zmenili, ale bohužiaľ z nepríjemných dôvodov. Z dôvodov teda to, že prišlo LuxLeaks a bežný občan má obavy pretože sa bojí, že on e, platí dane, malé stredné podniky platia dane a potom nadarné spoločnosti ich neplatia. Že v podstate oni unikajú tými kľúčkami e, daňovej siete. Máme tu takýto e, dynamizmus, ktorý možno, alebo tú dynamiku, ktorá vedie k novému začiatku potenciálne. Ale o čom tu vlastne hovoríme? Na jednej strane sa hovorí o e, v podstate vyhýbaní sa daňovým podnik, povinnostiam, daňových únikoch, o daňových rajoch. Ale čo to vlastne daňový raj? Je treba to definovať, aby sme všetci vedeli, o čom hovoríme. Návrh komisie je v poriadku, pretože prináša lepšiu transparentnosť. A táto transparentnosť je potrebná, aby sme vedeli, o čom, ho, o čom hovoríme. Ale jedna otázka pre komisiu, ktorú vám chcem položiť. Všetci vieme, že je to globálny jav, ktorý sa neobmedzila na Európu alebo na Európsku úniu. Týka sa to aj veľkých e, štátov, iných aj veľmocí. Ďakujem, že rešpektujete. 1,5 minúty pridelenej. Ďalej pani Matiáš. Ďakujem. Takže čo týka daňovej politiky, tak tá nie je spravodlivá. To, čo sme videli v minulých rokoch, predovšetkým v dobe krízy, je o to šokujúcejšie, keď vieme, že úspory boli e, boli v podstate e, zničené v rámci konkurenceschopnosti. A nastalo obrovský, nastal obrovský náraz danenia, E, prišlo ošetrenie a v podstate táto situácia zničila okrajové časti eurozóny. A čo sa týka bohatstva, tak to je stále nerovnejšie prerozdelené. Máme tu agresívne daňové e, praktiky, máme tu škandály s daňovými únikmi, vidíme tu daňové podvody a v podstate e, ten LuxLeaks to je len špička ladovca. A údaje z EÚ ukazujú, že EÚ každý rok e, dôsledkom daňových únikov prichádza o 1 bilión eur. Takže každý rok tu dochádza nespravedlivým situáciám. Napríklad portugalské spoločnosti už nesídlia v Portugalsku, ale v Holandsku alebo v Luxembursku, aby platili menšie dane. Je to fiskálny dumping. No a balíček komisie v súvislosti s daňami ten neprinesie nič nové. Sú to opatrenia, ktoré existovali už od 70. rokov minulého storočia a nič neprinesli. A čo sa týka výmeny výmeny informácií, informácií, tak to nepomôže. Teraz na 3 minúty ďalší rečník. Daň je veľmi zaujímavá a zaujíma stále viac ľudí. Korporácie, ako aj veľké podniky sa vyhýbajú plateniu daní a preto je tento problém taký palčivý. A štáty nemajú dostatočné príjmy a musia investovať do infraštruktúry, eh, aby sa situácia zlepšila Dosiahli sme stav, kedy je potrebné, aby naše spoločnosti sa venovali otázke vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Tento problém podkopáva aj jednotný vnútorný trh, ako na to poukázal pán komisár. Veľké vlády, veľké podniky sa dohodnú s vládami na takých dohodách, ktoré nie sú možné pre menšie podniky. Našou úlohou, my hovoríme v mene malých a stredných podnikov, Zelení požadujú, aby sa tento jednotný vnútorný trh e, završil aj takým spoločným daňovým systémom, aby tu bola férová hospodárska súťaž medzi veľkými podnikmi a malými strednými podnikmi. V novembri minulého roku tu bol škandál, ktoré sa udiali pod predsedníctvom pána Junckera, Otriaslo to celou Európskou komisiou. Sú tu veľké e, pochybnosti a my si myslíme, my zelení si myslíme, že tieto problémy jednoducho sa musia vyriešiť. Chceme, aby pán Juncker konal, alebo aby odišiel. A minulý týždeň sme videli, že sa navrhli nové opatrenia zo strany komisie. Boli sme sklamaní však. Tento návrh, pokiaľ ide výmenu informácií medzi členskými štátmi, je vítaný. Treba objasniť záväzky, ktoré tu máme od roku 70, od 70. rokov, ale ne, neaplikovali sa právnym spôsobom. Ak by tomu tak bolo, tak by takéto škandály neboli existovať. Ale toto je iba jedno z opatrení, ktoré by mali byť e, spustené na to, aby sme sa s týmto problémom vysporiadali. Teším sa, že tu máme toľko vyhlásení, ktoré sa týkajú práve tohto problému, ktorý je vlastne e, začlenený aj do výročnej správy o daňovej problematike a potrebujeme predovšetkým konsolidovaný vymeriavací základ daní a som rada, že tu budeme mať aj špeciálny riadci výber, ktorý sa bude venovať práve otázke daní v Európe. Ako zelená som bola sklamaná, že e, pokiaľ ide o parížské stretnutie, parížský summit o mm, klimatických zmenách, musíme do toho jednoducho začleniť viaceré okruhy, ako napríklad aj letecký priemysel a ostatné. Musíme si uvedomiť, že daň ako taká môže byť určitým stimulom, ktorý môže pohnúť našu spoločnosť k tomu, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť pre naše deti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom pre minútu a pol je pani Zani, pán Zany. Ďakujem pekne. Po škandáloch LuxLeaks treba niečo urobiť. Očakávame, že Európska komisia sa s týmto problémom vysporiada aby sme sa daniam už ďalej nemohli vyhýbať. V niektorých členských štátoch to ešte stále je. Sám pán Juncker, ktorý je expert s dlhoročnými skúsenosťami, povedal, že sa osobne bude zasadzovať o boj proti týmto fenoménom, ktoré vlastne poškodzujú nielen členské štáty, ale aj Európsku úniu a niektoré štáty sa snažia zachrániť iba nejakú fasádu a pritom vlastne sa snažia predčiť ostatných a byť v lepšej pozícii. Preto sa teda tomu musí venovať aj komisia a ak pán Moskovici bude aj naďalej sa vyhýbať v podstate tohto problému, že tento systém vlastne je legálny a ak si neuvedomíme, že musíme konať, tak nám nestačí iba tá výmena informácií. Občania nebudú mať prístup k tým dokumentom. To nie je záležitosť, ktorú môžeme opomínať. Je tu však niečo zásadné. Ak sa nezmenia pravidla, ak táto prax bude aj naďalej príjmaná, bude legálna, tak sa tá situácia nezmení a budeme tu nekonečna hovoriť o väčšej transparentnosti, menšej transparentnosti a nič nevyriešime. Takže spolu s našimi občanmi sa pýtam, či je tu skutočná vôľa, a to politická, túto záležitosť vyriešiť? Ako môžeme hovoriť o solidárnej Európe, keď sa dovolujú takéto postupy? Ďakujeme pekne a teraz dostane slovo pán Korvin Mike. Ďakujem pekne. Je tu V každej veci musíme jednotne kolegyňa z Portugalska sa stiažuje na to, že ľudia odchádzajú do Holandska, potom znižujú dania a potom polovica Holandska prišla do Portugalska. Je dôležité presvedčiť vlády, že medzi sebou konkurujú, aby pritiahli súkromné spoločnosti, ľudí. Však vidím, že tu to musí, všetko musí byť zjednotené. A preto je jasné, že Európsku úniu treba zničiť. Sorry, colleagues, please. Prepačte, kolegovia, musíme pokračovať v našej diskusii. Na minútu a pol teraz zostane slovo pán Balc. Ďakujem pekne, pani predsednička. My vítame, že Európska komisia urobila prvé kroky v boji proti daňovému vyhýbaniu sa, tieto kroky už sa očakávali, ale ešte stále nie sú do dostatočnej miere prijaté. Je dôležité pri automatickej výmene informácií medzi členskými štátmi e, začať postupovať ďalej. Štáty sa nemôžu vyhovárať. Tá, výho- tá výmena musí nastať a je dôležité, a potrebné, aby tie globálne dohody, ktoré máme na rovni OECD, pokiaľ ide transparentnosť dania, aby sme ich implementovali a jednoducho vytvorili takýmto spôsobom správne podmienky. Absolutne dôležité, aby komisia pri zavádzaní spoločnej dani, vymoriavacieho základu takéto dane pre veľké spoločnosti a konečne tento proces teda spustila. A takisto je dôležité, aby komisia e, preskúmala aj skupinu, preskúmala prácu skupiny, a, ktorá má sledovať tieto záležitosti a a takisto treba preskúmať aj veľké spoločnosti, ako postupujú. Avšak nie je potrebné jednoducho vytvoriť nejakú veľkú byrokratickú e, štruktúru. Práve preto je pre nás dôležité, aby sme jednoducho postupovali čo možno najkonzekventnejšie, aby sme jednoducho sa vyhli nejakej nadmernej byrokracii. Ak sa nebude brať do úvahy proporcionalita, tak jednoducho sa nepohneme ďalej. Správy kvôli správam samotným nás jednoducho nepohnú ďalej a my ich nepodporíme. Ďakujeme pekne. Na dve minúty dostane slovo pán Ziman. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Nelegitímna, ale nelegálne praktiky v Európskej únii v oblasti daní boli trpené príliš dlho občanom, občania o tom nevedeli. Mali sme tu nedávno záležitosť a škandál LuxLeak. To nás prebudilo. Občania sa pýtali, prečo veľké podniky môžu jednoducho si vyrokovať také podmienky, ktoré pre občanov nie sú možné. Ak to chceme zmeniť, ak chceme takéto nelegitímne záležitosti, nechceme tolerovať, tak potrebujeme transparentnosť. A na to tu máme túto iniciatívu, ktorú začala komisia. To je prvý krok. Zatváranie očí to už nebude možné, ak chceme mať záväzný, záväznú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Avšak záväzky v tejto oblasti aj v minulosti už existovali a preto musíme robiť všetko preto, aby také proušovanie týchto pravidel jednoducho bolo stíhateľné. Iba ak tu budú konsekvencie, ktorých sa budú musieť báť, tak sa členské štáty konečne e, začnú venovať a zhostia sa svoje zodpovednosti. Je dobré, keď teraz komisia navrhuje centrálny register, ktorý by sa mal zriadiť, kde by sa vlastne takéto daňové postupy uviedli. Ale je dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby jednoducho všetky takéto daňové postupy všetkých podnikov tam boli obsiahnuté, aby tento register nebol k dispozícii a prístupný iba členským štátom Európskej únii, ale pri dodržiavaní všetkých och- práv ochrany údajov, aby to bolo dostupné aj verejnosti. Takýto register by mal byť verejný. Vítame, ak komisia chce v rámci toho druhého balíčka mať návrh pre vymeriavací základ daňový. A ja chcem apelovať na komisiu, aby pri tejto otázke, že čo ešte okrem toho sa dá urobiť, Ehm, pokiaľ ide o to, že kde, patria, kde platia štáty svoje dane, aby sme boli ešte ambicioznejší, aby sme boli transparentní, aby sme sa vyhli nelegálnym postupom, aby to jednoducho už nebolo tolerovateľné. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom na minútu a pol je pán Rozáty. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o daňové úniky, ktoré sme tu videli prostredcom takýchto nelegálnych techník, tak to jednoducho stojí našich občanov veľa. A preto ja vítam návrh komisie. Je to totiž prvý krok e, k tomu, aby sa nastolil väčší poriadok v tejto oblasti. E, prebieha povinná výmena informácií e, v tejto fiskálnej oblasti. Chcem sa poďakovať pani Kajli, spravodajkyni, za to, že nám poskytla veľmi dobrý základ podobe tohto textu. E, je tu len jeden kontroverzný bod a síce od CG 25. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa e, stanovila e, jednotná sadzba dane z príjmu právnických osob, aby sa bojovalo proti narušeniu hospodárskej súťaže z hospodárskeho hľadiska to nie je veľmi rozumné. Niektoré e, režimy sú výhodnejšie pre podniky, iné e, režimy nie sú výhodné. Napríklad e, v prípade sektora infraštruktúry. Myslím si, že táto myšlienka takéto minimálnej sadzby dane nie je rozumná, pretože niektoré členské štáty by tým boli znevýhodnené ďalej po druhé. Uh, z politického hľadiska je to predovšetkým relevantné rozhodnutie a preto bude závislý od toho, ktorý politický subjekt je práve pri moci. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani Doc. Ďakujem. Kolegovia, spomínam si, keď som tu sedela v plene pred 5 mesiacmi, hneď po tom, čo vypukol škandál LuxLeaks. Opäť tu sedím, sme sa sedeli pred dvoma mesiacmi, keď eh, vypukol ďalší škandál SwissLeaks. Teraz som rada, že konečne máme prvú reakciu od komisie. Chcem oceniť opatrenia, ktoré komisia navrhuje v oblasti eh, daňovej politiky, ale potrebujeme ešte o mnoho viac, ak naozaj chceme splniť očakávania našich občanov Dosť ma znepokojilo, že oznámenie komisie bolo naozaj veľmi mierne, čo sa týka um, informovania o ziskoch nadnárodnej spoločnosti z pohľadu členských štátov. Parlament žiadalo takéto opatrenia. Dúfame, že komisia e, bude podporovať v presadzovaní tohto opatrenia a taktiež, e, čo sa týka e, verejného presadzovania, že bude viac podporovať podrobnejšie informovanie na úrovni členských štátov. Už máme dôkazy o tom, že neexistuje negatívny dopad takýchto správ podľa členských štátov, čo sa týka e, ťažobného priemyslu a bankovníctva. A vieme, že e, sa to pozitívne prejavuje na malých stredných podnikoch, ktoré v súčasnosti nemajú rovnaké podmienky s tými podnikmi, ktoré si dokážu presúvať svoje zisky a vyhybať sa daniam. Teda dúfam, že komisia podporí naliehavú potrebu takýchto e, správ podľa členských štátov. A taktiež sú tu aj ďalšie opatrenia, e, ktoré e, my požadujeme, nie len spoločný daňový základ príjmu právnických osôb, ale mm, taktiež čierne listiny tých, ktoré sa vyhýbajú daniam, a to dlhodobo, a taktiež jednotná definícia daňových rajov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu nasleduje pán Vandel Kindelare. Ďakujeme, dámy a páni. Daňová e, konkurencia medzi členskými štátmi je prospešná, ale môžeme hovoriť e, o konkurencii len ak platia rovnaké pravidlá a ak je všetko transparentné. Balíček daňovej transparentnosti je významným prvým krokom na tejto ceste a konečne odstraňuje temnotu spojenú s daňovými režimami. Ja si myslím, že Ehm, škandály ako Swiss a LuxLeaks sú dôležité, ehm, pretože môžu poslúžiť ako ponaučenie do budúcna v zavádzaní novej formy spoločného daňového základu z príjmu právnických osôb. Myslím si, že v tomto procese, ak by sme to zaviedli, zabránili by sme vyhýbaniu sa daniam, daňovým únikom a myslím, že by sme dosiahli pokrok. Vieme, kde je táto e, téma zaseknutá. E, predpokladám, že komisia sa vynasnaží odblokovať. Je totiž najvyšší čas, aby sa to začalo preberať na úrovni samitu e, členských štátov. Ak nechceme, aby v Európe dominovali len veľké firmy, musíme podporiť aktivitu ľudí. Ďalej nasleduje pán Langen na minútu. Vážna pani predsedajúca, ďakujem pekne. Diskusia o e, výročných správach o daniach nie je e, iba bežným opatrením. V posledných 20 rokoch vždy sme diskutovali, predkladali požiadavky na transparentnosť proti daňového dumpingu a nič sa e, nedialo. Komisia jednoducho spala na Vavrínoch a až po udalostiach z posledných mesiacov sa ukázalo, že je to naozaj nevyhnutne potrebné. Preto chcem oceniť tieto prvé kroky, pretože téma daňových únikov a vyhýbania sa daniam Mm, dosiahla také rozmery, e, ktoré sa pohybujú už v miliardách e, zasahuje to 100 milióny bežných občanov a taktiež 20 e, miliónov malých a stredných podnikov. Každoročne sa na daniach stráti až miliard, až um, bilión eur a preto je potrebné, aby si komisia uvedomila, že musí eh, prijať eh, opatrenia. Nejde tu o harmonizáciu daňovej politiky na vysokej úrovni, ide tu o stratégiu proti daňovému dumpingu, proti vyhýbaniu sa daniam a to v súlade článkom 101 až 109 zmluvy o fungovaní EÚ v bojovaní proti nekalej hospodárskej súťaži v daňovej oblasti. Ďakujem. Minute, ďakujem pekne. Teraz pán Hayes na minútu. Ďakujem. Ja chcem oceniť návrhy komisie z e, posledných týždňov a chcem tiež oceniť, že sa posúvame e, v oblasti e, systému automatických výmen informácií v danej oblasti. Domnievam sa, že európsky občan toto vníma rovnako, pretože je proti vyhýbaniu sa daniam. Musíme sa postarať o to, aby veľké podniky zaplatili to, čo majú zaplatiť. Ale nemyslím si, že bežný občan chce plne harmonizovaný e, daňový systém. V každom prípade je to na rozhodnutí členského štátu, aby si sám určil, e, aké pravidla chce uplatňovať, ale musíme e, zaujať jednoznačné stanovisko k veľkým firmám, ktoré využívajú všetky nástroje k dispozícii, aby sa vyhýbali daniam. A to musíme urobiť e, čo najskôr tiež e, musíme diskutovať tu v parlamente, ale India to radikálne aj s komisiou o skutočných daňových sadzbách, pretože existuje mnoho členských štátov v EÚ, ktoré tvrdia, že majú daňovú sadzbu 30 ale v skutočnosti majú daňovú sadzbu 8, 9 či 10 Táto diskusia sa musí sústreďovať na skutočné daňové sadzby, pretože toto je e, spôsob, ako upriami pozornosť na túto dôležitú oblasť. Ďakujem pekne. Týmto uzatvárame zoznam rečníkov. Prejdeme k spontánnej časti rozpravy. Môžem dať slovo polovici prihlásených rečníkov, teda dáme slovo šiestim. Najskôr pán Kaputo. Ja, ďakujem. One, ako prvý vystúpi pán Kelly. Uh, eh, much, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Plne súhlasím s kolegom, pánom Hejsom, ktorý eh, načrtol naše stanovisko, pokiaľ ide o celú túto záležitosť Plne súhlasíme s tým, že daňové, e, vyhýbanie sa dane e, alebo daňové úniky, e, takisto aj výmena daňových informácií sú kľúčové otázky, ktoré treba riešiť v tomto návrhu a toto všetko podporujeme. Ale pokiaľ ide o návrh pre spoločný daňový základ pre právnické osoby, s tým nesúhlasíme. Totiž viaceré malé štáty majú voči tomu výhrady. Domnievame sa, že je to diskriminujúce voči týmto štátom. Eh, hospodárska súťaž je súčasťou obchodu. Týka sa to aj eh, daní, aj v samotnej Európskej únii. A z tohto dôvodu by sme chceli zdôrazniť, že nesúhlasíme s týmto návrhom a boli sme proti tomu aj v minulosti. Ďakujem pekne.

po mom mišljenju nije uputila dovoljno oštar poziv. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, mali by sme zabezpečiť, aby e, malé stredné podniky neboli príliš zaťažované e, daňou, ale nevyzvali sme ešte členské štáty, aby predložili takúto daňovú politiku, ktorá by reagovala na túto požiadavku. Treba bojovať proti daňovým podvodom, proti vyhybaniu sa plateniu daní, ale to bude užitočné iba v tom prípade, ak členské štáty budú vyžovať správne postupy na e, e, podporu, e, na podporu zviditeľnenia tieňovej ekonomiky. A preto treba podporiť krajiny, ktoré majú konkurenčný systém. Gracias, presidenta Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vítam obsah e, e, výročnej správy o daňovej politike. Potrebujeme e, takúto správu po informáciách, ktoré sme získali z LuxLeaks. Potrebujeme väčšiu transparentnosť, viac harmonizácií aj väčšiu participáciu, aby daňoví poplatníci e, e, boli e, v stave využiť väčšiu transparentnosť. Danie musí pracovať na prospech skutočného reálneho hospodárstva. Mali by sme trestať daňové úniky a vyhybanie sa plateniu daní. Treba podporovať inovácie a nie vyhybanie sa plateniu danie. Daňové postihy by sa mali vzťahovať tam, kde je to potrebné Takisto potrebujeme e, e, zvážiť možnosť e, uplatnenia dane z finančných transakcií, aby sme mali viac príjmov. Treba aj reformovať systém DPH. Napokon blahoželám vám k, k globálnemu prístupu. Práve to očakávame v Európskej únie. Pán Vigas, jedna minúta. Um Táto diskusia eh, je prejavom eh, neuprímnosti. Pán predseda Juncker volá po reformách, eh, ale počas viacerých rokov podporoval vyhýbanie sa plateniu danie a vítal takéto podniky. Je to len zoznam zbožných prianí, e, ktoré do e, ničoho nevyústí. E, Títo opatrenia sa nevenujú skutočnému problému a skutočný problém ešte súvisí s, s obdobím 80. rokov liberálnou, neoliberálnej revolúciou a privatizáciou, ktoré vytvorilo imperium, ktoré riadi naše štáty, slobodný pohyb kapitálu, daňové raje, vyhybanie sa plateniu dane, daňové úniky. E, toto všetko je e, súčasťou e, tej skutočnosti, že politická moc e, je podrobená hospodárskej moci. Ďakujem pekne a napokon pani Lunanček jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedniška, pán komisár, vážení hostia, po LuxLeaks škandáli pri ktorom e, pán predseda Juncker, e, ktorý bol v tom čase ministrom financí Luxemburgu, bol sám do toho zapletený, teraz povedal, že teraz e, stanú platiť pravidla, že bude výmena informácií, príslušný register. To je veľmi dôležité, ale to vôbec nestačí. Teraz e, e, e, verejná moc potrebuje e, peniaze na školstvo, ekologizáciu, e, a pre zelených je veľmi jednoznačne jasné, že na, e- e- e- musíme v Európskej únie v Rakúsku povedať nie bankovému tajomstvu. A týka sa to aj súkromných osôb. Nie je pochopiteľné, prečo súkromné osoby môžu sa vyhybať plateniu daní. Ide o daňový podvod, o vyhybanie sa dane, eh, o daňové úniky vo veľkom rozsahu a napokon musíme s tým eh, koncovať. Skoncovať. Um, Ďakujem pekne a keďže uh, ukončíme rozprávu, odovzdávam slovo pánovi komisárovi Moskovičimu, aby zhrnul túto diskusiu. Áno, pani predsedajúca, vážené dámy, vážené páni, veľmi stručne by som chcel eh, všetkým poďakovať, všetkým, ktorí ste sa viedrili. Ďakujem vám za vaše príspevky E, z tejto diskusii e, e, usudzujem, že máme značnú zhodu názorov, pokiaľ ide o zámery. Chceme, aby dane v Európy boli účinné, chceme mať transparentný základ, ktorý bude predvydateľný, chceme byť konkurencieschopný na svetových trhoch a chceme poskytnúť daňovým správam členských štátov prostriedky na to, aby sa mohli ujať svojich povinnosti. A túto správu odovzdá ministrom financí a našim e, vlastným národným vládam, e, ktoré, ako dobre vieme, e, majú veľmi dôležitú úlohu v tomto smere. A chceme dosiahnuť skutočný pokrok v tejto oblasti. Dovolte by som sa stručne vydril k niektorým pripomienkam. Vypočul som si všetko, čo to odznelo a musím povedať, že som presvedčený o tom, že to, čo navrhujeme, má svoju podstatu, najmä z hľadiska transparentnosti. E, e, pokrok v tom balíčku, ktorý bude predstavený budúci týždeň, nepochybne bude znamenať nové obdobie pre Európsku úniu. Nikdy sme nemali ešte takýto ambiciozný prístup, ktorý ide e, ďaleko na drámec toho, čo sme mali od roku 77. A je to len prvý krok, nie je to cieľ samo sebe. Ešte pred letom komisie predložiť druhý balíček, ktorý bude mať vplyv na schopnosť a e, zvýši ešte viac e, transparentnosť e, budem spoločne s vami sa zopadovať všetkými hľadiskami týkajúcimi sa aj jednotlivých štátov. A napokon nie je to len pre nás. My sme súčasťou medzinárodného rámca. Je tu OECD, sú tu iniciatívy skupiny G20, ktoré treba tiež zohľadňovať a potrebujeme mať spoluprácu. Musíme byť otvorené voči iným štátom aj mimo Európskej únie. Ako e, príklad uvediem ešte ďalšiu oblasť, a síce e, dohodu o automatickej výmene informácií. E, je to skutočná revolúcia a napokon do budúcnosti sa budeme zapodevať aj bankovým tajomstvom vo veľmi významnom štáte, ktoré má svoj E, imidž a som odhodlaný e, napredovať ďalej a e, podporovať požiadavky verejnej mienky, ktorá nie je ochotná sa zmieriť s nespravodlivosťou určitými praktikami. Budem nabadať členské štáty, aby sa chopili svoje zodpovednosti a potrebujeme mať spoluprácu medzi komisiou a parlamentom. Musíme konať spoločne a preto budem veľmi pozorne počúvať vaše návrhy to, čo robíte e, vy e, aj vo výbere ECON e, zohráva veľmi dôležitú úlohu z hľadiska väčšej informovanosti verejnosti o otázkach daní v Európe a zároveň navrhuje aj možné riešenia a veľmi netrpezlivo očakávam ďalšiu spoluprácu v tak dôležitej téme do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz pán Kajli, pani spravodajkynia, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne e, vám všetkým za vystúpenie, e, za vaše príspevky. Predovšetkým ďakujem e, tieňovým spravodajcom, ktorí zabezpečili politickú podporu tejto správe stanoveniu priorit. Budeme pripravovať nové zásadné iniciatívy Bohužiaľ, v niektorých otázkach sa nám nepodarilo nájsť spoločnú vec, napríklad e, v otázkach e, e, ekológie, určitých indikátoroch ďalšieho hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest a ochrany ľudí, ktorí nám oznámujú nepravosti a prechmaty. Dovolte by som poďakovala pánovi komisárovi Moskovicimu za podporu, za ochotu načúvať Ehm, očakávame e, e, e, nový balíček v júni a Európsky parlament v súčasnosti má jednoznačnú aktuálnu pozíciu v správe novými všetko, čo je potrebné, aby sme mali e, transparentnú e, daňovú politiku, ktorá bude prospievať Európskej únii a podnikaniu. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že aj do budúcnosti budeme úzko spolupracovať a napredovať. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kajle, končím rozprávu. A